nás naozaj e, veľkou cťou privítať tu kolegov e, z Malajského senátu. Dúfam, že e, máte tu veľmi úspešnú návštevu a tým pádom teraz dostáva slovo už pán Brok na dve minúty. Äh, Vážený pán predseda, vážená komisia, vážená predsednička rady. Pán Borgecio, to bol typický príklad. To sú ľudia, ktorí nevedia rozlíšiť medzi E, Európskou radou a radou Európy. No dobre, trošku, trošku to, to, to rozhodnutie padlo inde, ako, ako tvrdil, ale to nevadí. Dobre, teraz pár poznámok k dnešnej diskusii. Myslím si, že švédske predsedníctvo postupovalo veľmi obozretne a vďaka tomuto postupu sa podarilo ukončiť proces e, ratifikácie, kde začali vo fáze, kde ešte museli štyri štáty ratifikovať túto zmluvu a som veľmi rád, že sa teraz podarilo ukončiť tento proces. Myslím si, že iba takto sa vytvára šanca na to, aby mohla byť zmluva teraz implementovaná do praxe. Musí byť jasné, že predseda Európskej rady bude mať iba legitimáciu zo strany šéfov vlád a každý, kto nie je e, zodpovedný voči parlamentu, by mal byť e, volený občanmi. To by sa malo teda týkať všetkých takýchto funkcií. Plnú legitimitu má práve preto iba predseda komisie, lebo ten je potvrdený parlamentom. Pán Barroso poukázal na to, čo spravil Jean Monnet pre inštitúcie. Pri vysokom pred, predstaviteľovi je dôležité, kedy vstúpi do, do funkcie. Nemôže najprv vykonávať funkciu a potom sa stať podpredsedom komisie. To znamená, že on môže začať pracovať vtedy, keď bude odsúhlasený Európskym parlamentom. Musíme to správne chápať, lebo ináč sú tam právne problémy. A okrem toho by som chcel poukázať na to, že Európsky parlament, keď ide o zahraničné služby, budeme využívať naše naše právomoci a Lisabonská zmluva prináša aj v tejto oblasti nové úlohy a my ich budeme plniť. A budeme sa brániť voči tým, ktorí sa snažia zničiť to, čo sme teraz vytvorili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Brok. A slovo má teraz na 1,5 minúty pán Adrian Severin. Ladies and gentlemen, Dámy a páni, vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti je určite historickou udalosťou. Mali sme tomu zatlieskať, mali by sme sa z toho tešiť a mali by sme si zablahoželať, určite by sme mali zablahoželať aj švedskom predsedníctvu za to, že sa im podarilo dosiahnuť takýto výsledok. Avšak samotná zmluva o sebe nestačí ani tá najlepšia zmluva by sam, o sama o samote nemohla vyriešiť eh, väčšinu problémov. Potrebujeme inšpirovaných a kompetentných ľudí, aby ju naplnili. v prípade Lisabonskej zmluvy je toto ešte o to dôležitejšie, pretože táto zmluva je výsledkom nekonečných kompromisov, dlhých diskusí a debat. A práve preto aj žiaľ má veľa medziera, veľa vágností a je to potom na, práve na tých budúcich, eh, tých, ktorí budú rozhodovať, aby veci objasnili, aby, aby to objasnili, aby dali jasnú interpretáciu všetkým ustanoveniam zmluvy, aby všetko zdetailizovali a ten budúci mandát bude kriticky dôležitý pre budúcu architektúru Európy. Ak chceme, aby to, táto architektúra bola životaschopná, Musí to predstavovať syntéziu všetkých, všetkých historických skúseností, kultúrnych, politických tradícií všetkých európskych regiónov, všetkých európskych občanov. Preto ten tým troch prvých e, funkcií, teda predseda rady, predseda komisie a vysoký zástupca, tento tým musí v sebe obsávať všetky tie politické citlivosti, všetky geopolitické, geokultúrne a geografické regióny Európy musia byť eh, v tomto zahrnuté, v týchto troch osobách a verím, že sa to podarí vám dosiahnuť a bude to dobré pre prežitie alebo pre životaschopnosť eh, budúcnosti a takisto aj pre dobrú reputáciu Európy v očiach všetkých našich občanov. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán Severín. Slovo dávam pani Anneli Temaki na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som výnimočne chcela poďakovať médiám dnes. Naozaj výnimočne, pretože vďaka voľným médiám, slobodným médiám vlastne občania budú bližšie k rozhodovaniu v Európskej únii a prebieha nám zároveň aj diskusia v médiách k tejto téme aj k otázke možných kandidátov, ktorí obsadia funkcie, tieto tri funkcie, teda vysokého zástupcu a predsedu rady, predsedu Viaceré mená sa počas týchto diskusí objavili, ale my si myslíme, že musíme vlastne predovšetkým zohľadniť dôležitosť demokratických volieb a zohľadniť celkovo demokraciu vo voľbách. To znamená, že musíme mať e, napríklad, keď sme hovorili o tom, čo sa bude deje po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, e, sme navštívili Turecko, popýtali sa nás, e, ako budú voľby, ako sa to bude všetko organizovať a čo s kandidátmi a to vlastne e, preukazuje, že je tu veľké, sú tu veľké medzery, čo musíme v Európe zmeniť vrátanie transparentnosti, lebo ešte len veľa otázok. Predseda, na jednu minútu dávam slovo pani Fox. You, Pánovi Foxovi. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel e, sa vyjadriť k neformálnym rokovaniam, o, ktorom, o ktorých vieme, že dominovali poslednej Európskej rade. E, samozrejme hovorím o výbere, výbere budúceho predsedu rady a akú úlohu bude hrať. Ja si myslím, že predsedo, predseda by mal byť e, sluhom rady a skôr takým, skôr takým predsedom, predsedajúcim, než nejakým takým výkonným šéfom. A je preto dôležité, aby to bol niekto, komu ľudia dôverujú a s týmto vlastne najhorší možný kandidát by, je, by bol práve Tony Blair. Takže ja sa Zdieľam obavu pani kancelárky Merkel po tom, čo som počúval toto všetko, pán, jeho slova za posledné roky. Takže otázka dôvery je veľmi dôležitá a na viacerých priateľných príležitostiach sa pán Blair preukázal ako totálne nedôveryhodný. Pán predseda je nevhodný za takýto verejný úrad a nalíham na radu, aby ho nevymenovala predsedajúci. Ďakujem pekne. Teraz na jednu minútu pán Sebastian Belder. Ďakujem, pán predsedajúci. S veľkým záujmom som sledoval dokument švedského predsedníctva o, o zahraničnej službe a moja skepsa k tejto oblasti pritom neklesla. Považujem za zmysluplné v každom prípade, aby švedské predsedníctvo e, investovalo viac času do výberu kandidátov pre nové pozície, pretože toto je výrazne potrebné. Treba tu viac času. A robím si tiež e, starosti e, týkajúce sa dopady, dopadov tejto novej pozície na rovnováhu medzi inštitúciami. Mnohí so mnou súhlasia. Ja však na rozdiel od mnohých kolegov som spokojný s tým, že zahraničná služba zostane mimo e, právomoci komisie. Zostane to otázka členských krajín a keď by to malo spadať pod komunitárnu e, časť, tak by som videl ako lepší, lepšiu voľbu zodpovednosť rady. Ďalším je pán Filip Klejs. E, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Že sa tu takto e, handrkujeme o pozíciu tohoto predsedu rady, tak to nie je dobré. V Belgicku sa napríklad o kandidátovi na túto pozíciu eh, premiérovi Van Rompuyovi hovorí dosť intenzívne, hovorí sa, že je veľmi zdržanlivý, nemá nepriateľov a veľmi dobre dosahuje kompromisov. A keď teda dokáže vládnuť v Belgicku, dokáže vládnuť aj v Európe. To eh, však nebude na prospech Európe, keď bude Európa nejakým zväčšeným Belgickom Eh, Van Rompuy tu jednoducho nevládne ako premiér. Belgicko jednoducho nezvládnutelne vládnuť sa mu nedá a preto eh, je eh, Van Rompuy naozaj majstrom toho status quo a len riadi bežné záležitosti. Potrebujeme silného hovorcu e, členských krajín a nie niekoho, kto bude len tancovať e, podľa hudby iných. Ďakujem. Ďakujeme pán Klejs. A teraz má slovo pán Otmar Káras na dve minúty. Vážený pán predseda, dámy a páni, pred 20 rokmi sme zažili zmenu Európy Zažili sme ukončenie, mierové ukončenie diktatúry. Európska únia je politický projekt, ktorý znamená znovu zjednotenie nášho, dokument, e, nášho kontinentu. Je to politický projekt, ktorý chcel vytvoriť mier, posilňovať demokraciu, ktorý chce zabezpečiť e, stabilitu v Európe a majú rozširovať a my nesieme zodpovednosť za to, aby táto, toto spoločenstvo hodnot to spoločenstvo práva sa posilňovalo. Dnešný deň by sme mali spraviť všetko preto, aby sme prispeli k tomu, aby tá radosť z toho, čo sa nám podarilo dosiahnuť, aby nám to poskytlo silu a rozhodnosť, aby sme nebudovali nejaké nové múry, neťahali nové osnaté dráty medzi ľuďmi na našom kontinente. A poviem to otvorene. Zmluva je najväčším krokom vpred v oblasti demokracie od zavedenia prémy volieb Európskeho parlamentu pred 30 rokmi. Inštitúcie v EÚ budú mať šancu a možnosť, aby sa stali hovorcami kontinentu, ale je to šanca, ktorú musíme využiť. Musíme mať politickú vôľu to implementovať a presadzovať. A keď teda máme tú politickú vôľu, tak to znamená, že sa musíme rozlúčiť s tým princípom, že hľadáme najmenšieho spoločného menovateľa. Každý opt-out zoslabuje spoločenstvo. Krízu sa nám podarilo zastaviť až vtedy, sa nám podarí zastaviť až vtedy, keď nezamestnanosť bude klesať a ekonomika bude fungovať bez, bez miliardových pomoci, ktoré zaťažili naše verejné rozpočty. A na záver chcem povedať nasledovné. Európsky myslieť znamená sa približovať a hľadať najlepšie riešenia. Tieto personálne diskusie v posledných dňoch vedú u mne k obavám, že nehľadáme najlepšie riešenia, nie európske riešenia, ale hľadáme tie najjednoduchšie pre členské štáty a pre politické strany. To je tá nesprávna odpoveď na vývoj v posledných rokoch a na Lisabonskú zmluvu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Karas. A teraz pán López Aguilar. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel vysloviť dve také myšlienky, dve hodnotenia. Bude sa to týkať obidvoch aspektov, ktoré obsahuje dokument Rady. z hľadiska nášho výboru, v ktorom pôsobím, by som chcel povedať, že najprv na úvod vítam to, že otázky migrácie boli zohľadnené v záveroch rady. Myslím si, že politika v oblasti migrácie sa stane teraz politikou spoločenstva a počas španielského predsedníctva sa bude vyhodnocovať a bude sa riešiť pod dohľadom národných parlamentov, ako, ako aj Európ. Samozrejme, solidarita pri spravovaní migračných tokov. Eh, solidarita zatiaľ nebola záväzná, potom sú tam samozrejme aj tie finančné aspekty a teraz pár pripomienok priestoru slobody eh, a práv, slobody mieru a práv. Eh, toto je samozrejme tiež veľmi dôležitá otázka. Parlament je zapojený v rámci spolurozhodovania a európsky občania môže skutočne veľa očakávať od záverov rady v decembri. Tam sa bude schvalovať to, že európsky priestor pre, pre slobodu, bezpečnosť a právo sa má europeizovať prostredníctvom implementácie štokholmského programu. A náš výbor LIBE k tomu, k tomu tento týždeň schváli správu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som... Da, ďakujem pekne za to, že ste dodržali svoj čas. Teraz na jednu minútu dám slovo pánovi Dafovi. Pán predseda, je výborné, že sme konečne uzavreli konečnú kapitolu tejto ságy Lisabonskej zmluvy, ale takisto musím povedať, že zároveň ľutujem, že sme museli zároveň zaplatiť tú cenu za to, že sme vlastne museli e, za to obetovať e, britský protok, alebo že sme teda využ, že sa, sa, sa britská výnimka vlastne využila v, v, v Čechmi a že vlastne sa aj, takisto aj Británia zavezala k tomuto opt-outu a bol by som rád, keby predsedníctvo e, pri tejto debate e, vyjadrilo, že to nie je dobrá pozícia a že charta bude musieť naďalej byť záväzná aj na Čechov, aj ich prezidenta, ktorý sedí na hrade. Schválenie tohoto protokolu je na to, aby sa teda um, posilnila schopnosť súdov uplatňovať túto chartu počas svojho domáceho právneho konania. Čo je zatiaľ veľmi e, nepostačujúce a verím, že na konci celej tejto ságy e, to bude, od, bude to odmietnuté. Ďakujem pekne. Teraz e, dávam slovo pánovi Piotrovskému na jednu minútu. Pán predsedajúci, dámy a páni, napriek e, vyhláseniam o tom, ako by mala Európska únia lepšie fungovať eh, pod Lisabonskou zmluvou, vyzerá to tak, že sa iba otvára pandrina skrinka. Celé tie ustanovenia sú vágne, kontroverzné a už vidíme, že sú aj medzi zamatými lídrami v EÚ eh, nesúhlasujú, že Nikto vlastne presne nevie, čo vlastne bude robiť ten predseda rady a aké bude mať právomoci, ani nebude demokraticky zvolený č, vlastne čo tento predseda bude robiť, závisí od, bude závisieť od toho, že čo robil dovtedy a aký, aká silná osobnosť to bude, čo si bude schopný presadiť. A v podstate to isté platí aj pre zahranič- ministra zahraničných vecí Európskej únie, pretože väčšina občanov čaká na odpoveď na otázku, že či ideme smerom k superštátu európskemu, za cenu toho, že sa stratia, stratí národná suverenita jednotlivých štátov? A čo bude robiť tento nový, pre, nový európsky prezident? Ďakujem pekne teraz eh, na dve minúty Mario Mauro. Ďakujem pekne pán predseda, ďakujem aj švedskému predsedníctvu za veľmi jasné výsledky, ktoré boli dosiahnuté za posledných 6 mesiacov. A zároveň by som chcel sa obrátiť aj na švedské predsedníctvo, a poskytnúť im darček, tento prázdny papier, ktorý budete môcť použiť v najbližších dňoch ako vynikajúci nástroj pre prekonanie ťažkostí, ktoré tu existujú pri identifikovaní správneho kandidáta na post predsedu Európskej únie aj vysokého zástupcu pre zahraničnú politiku. Ak by ste dokázali presvedčiť eh, Ehm, hlavy štátov napísať na tento kus papiera nie len stále tie mená, ktoré stále vidíme v médiách a v televízii, ale od, keby napísali, akú majú predstavu, aká by mala byť eh, politika, zahraničná politika. Potom by sme mohli urobiť krok vpred, keby sme dokázali vysvetliť eh, napríklad, že potrebujeme lepšiu koordináciu alebo lepšiu zahraničnú politiku ako takú, tak potom už, eh, keď budeme jasne mať kritéria, potom sa ľahšie budú vlastne pridelovať konkrétne konkrétne tváre. A to bude predstavať potom tú transparentnosť, ktorú potrebujeme, vlastne pochopili, čo vlastne tu chceme a akú európsku politiku a zahraničnú politiku EU chcela mať a, bude, a môže mať. Takže bude v živote dôležité, aby sme zvolili takých ľudí, aby sme zhmotnili toho ducha Európskej únie v tejto osobe. A aby mohla Európa hrať svoju úlohu na medzinárodnej scéne a preto potrebujeme mať aj potvrdenie o tom, aká má byť táto osoba, aké to majú byť vlastnosti, tak aby vlastne táto osoba e, mohla hrať svoju úlohu na svetovej scéne, e, pretože Európska únia tiež nie je len taká obyčajná vec, je to výsledok veľkého úsilia e, a toto úsilie bude, musí byť neustále, musíme neustále na tom bojovať, aby sme boli zjednotení a túto hodnotu sme dosiahli, ale musíme byť realistickí. Predseda, ďakujem pekne, pán Mauro. Ďalším rečníkom na jednu, minút, na jednu po minútu bude pán David Sasolí. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci. A ja chcem poďakovať švedskému predsedníctvu za odvedenú prácu. Podarilo sa vám podmienky pre ratifikáciu Lisabonskej zmluvy naozaj vytvoriť. Potrebujeme túto zmluvu, potrebujeme novú zmluvu, pretože nám to dáva možnosť posilniť e, naše kompetencie a rozšíriť ich. Takisto e, kompetencie parlamentu a tiež vytvoriť dve nové pozície, ktoré predstavujú inštitucionálnu a politickú syntézu. Dúfame, že e, rada teraz dobre e, interpretuje tie úsilia, ktoré sa realizujú e, na pôde rôznych politických e, skupenstiev v Európe, aby sme tu mali dobrý, široký konsens, ktorý by viedol k vymenovaniu zodpovedajúcich dobrých osôb na tie uvedené pozície. A čo potrebujeme konkrétne? Potrebujeme predsedu rady, ktorý bude v stave E, poskytovať a zabezpečiť kontinuitu a kohéziu. Potrebujeme vysokého predstaviteľa pre zahraničnú politiku, ktorý bude vedieť svojimi skúsenosťami a svojim vplyvom e, e, reagovať na multipolárny svet a dať Európe príslušnú pozíciu a komunitárnu dimenziu Okrem toho potrebujeme kolegium komisie, ktoré bude vystupovať silne a zomknuto a vyvážene v politickom, e, zemepisnom i rodovom e, pohľade. 20 rokov po páde e, múru, ktorý delil Európu, je o to dôležitejšie dosiahnuť tieto kroky, pretože potrebujeme zjednotenú Európu plnú solidarity a spravodlivosti. Ďakujeme pán Sassoli a teraz pán Louis Michel. Oui, Ďakujem, vážený pán predseda, pani predsedkynia, kolegovia, chcem poblahoželať švedskému predsedníctvu e, k práci a poďakovať za ňu. Skvelú prác, za skvelú prácu, ktorá bola odvedená. Chcem sa obratiť prostredníctvom pani Valstrojmovej na pána Barosa. Určite mu to budete tlmočiť, e, pani Valstrojmová. Chcem reagovať na to, čo on povedal pánu Ferhoštatovi. My všetci si prajeme efektívnu komisiu, komisiu s plnou legislatívnou iniciatívou, ktorá bude neochvejne aplikovať komunitárne politiky. A takisto, ak si takúto politiku prajeme, a pán Barroso to len potvrdil, treba sa zamerať aj na právomoci, ktoré budú, budú okolo tých 4 až 5 pilierov, ktorý, e, z ktorých každý by bol zaštítený e, autoritatívnou osobnosťou, so schopnosťami a právomocami pre, e, presadzovať politiku tohoto svojho piliera. Terajšia fragmentácia právomoci komisie, o tom hovoriť musím, pretože ja sám som bol 5 rokov komisárom a na vrašnej koži som si to Eh, odžil, tá fragmentácia mení komunitárnu politiku a na a eh, vašej inštitúcii, pán predseda, eh, predseda, pán predseda komisie, naozaj škodí. Rozumiem tomu, že naraz reorganizovať celú štruktúru právomoci, ktoré sme zdedili, je trošku zvláštne na základe tých oportunistických možno dohôd z minulosti, ale Nechápem, prečo terajší predseda nevyjadruje novú ambicioznosť tejto inštitúcie. Ďakujeme. A teraz pán uh, Bar, pán Barnier. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať českému predsedníctvu za to, že vôbec máme teraz Lisabonskú zmluvu. Zmluva ako taká, ale samozrejme to určitý projekt, to nie je ešte koniec. To sú určité nástroje, ktoré budú k dispozícii, ako napríklad týka sa to komisie, predsedu komisie, predsedu rady, rady, rady a tak ďalej. Sú to nástroje, ktoré musíme správnym spôsobom využívať. Samozrejme, bude tam určité, je tam určité prechodné obdobie, ktoré bolo veľmi dlhé. Teraz máme týmto pádom lepšie nástroje a môžeme lepšie čeliť trom hlavným výzvam. A myslím si, že tu ide predovšetkým o dôveryhodnosť Európskej únie a nie len o to. Je to tu aj o zvrchovanosť, aby som použil len z výrazov, ktorý použil Václav Havel. Prvá výzva to je kríz, výzva je kríza. Jednoducho nemôžeme povedať, že nič sa nestalo, že sme ju prekonali. Je to určité poučenie a pri dialogoch s USA v rámci vládnutia solidarity, transparentnosti a riadenia svetovej ekonomiky. My, Európania, by sme mali vyvodiť určité dôsledky pre nás, hľadiska toho, ako posilníme vnútorný trh. To znamená, že dôležité je riadenie trhu, dôležité je to mať sociálne aspekty a tu môžem poukázať na pána Montyho, ktorý v mene pána Baroza pracuje na tejto téme. Potom ďalšia téma je zelený, tzv. zelený rast. Vďaka Kyoto sme sa rozhodli, že pôjdeme touto cestou a že prípadne sa môžeme snažiť od veľ- našich partnerov veľkých štátov, veľkých regiónov získať súhlas so spoločným postupom. To by znamenalo, že je nevyhnutné, aby sme si sadli k jednému stolu všetci tí, ktorí budú rozhodovať o tom, ako bude vyzerať svet v najbližších 20 rokoch. Nebolo by dobré, aby ostatní boli iba subdodávateľmi alebo nejakým subdodávateľmi. Toto je úloha veľký, vysokého predstaviteľa, ktorý má koordino, koordinačné úlohy. Čím skôr táto situácia nastane, tým lepšie pre Európanov a budeme čakať na výsledky. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Kinga Göns na 1,5 minúty. szeretnék szólni hanem az európai tanácsi következtetéseknek a gazdasági pénzügyi és szociális. Ďakujem pekne za slovo. Nechcem nejako reagovať na Lisabonskú zmluvu, chcem viac poukázať skôr na hospodárske aspekty, ktoré súvisia s dokumentom Rady. Chcela by som poukázať na to, že finančná stabilita sa postupne presadzovať v tomto dokumente. To ma samozrejme veľmi teší. Myslím si, že čo tu chýba je nedostatok a odhodlanosti pri našich podnikoch, pri našich občanoch a vidíme, že čoraz zložitejšie získať úvery a tým pádom sa strácajú pracovné miesta. Chcela by som vám tiež povedať, že hospodárska obnova nestačí a Európa je, Európa je teraz slabšia ako pred krízou. Nemôžeme povedať, že Európa sa začala posilňovať, keď nerobíme maximum, ak sa nám nepodarí znovu vytvoriť pracovné miesta a ak nebudeme bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, tak e, nikdy neobnovíme našu ekonomiku. Otvorená metóda koordinácie taktiež nestačí Musíme tento systém a tieto metódy zefektívniť. Pokiaľ ide o sociálnu Európu a všetko, čo sme dosiahli v otázke sociálnej Európy, tak to je naša práca a naša zodpovednosť. Pani Ek, na minútu máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Politika a psychológia sú podobné a dnes sa značne hovorí o očakávaniach, pokiaľ ide o, rokovania v Kodani na budúci týždeň. Hovoríme o klimatických zmenách. Pracovali sme na tom intenzívne v rámci tohto parlamentu a veci sme revidovali veľakrát. Klíma alebo klimatický balíček bol vysvetlený, objasnený. Chcela by som vyzvať švedské predsedníctvo, aby pokračovalo v rokovaní. Toto je dobrá práca. Nemyslím si, že pomoc bude protichodná, že to nespôsobí nedosiahnutie dohody v Kodani. Uvedomujeme si, že ľudstvo sa delí na dve časti. Nie tí, ktorí napredujú a tí, ktorí kritizujú. Ďakujem pekne, milá kolegyňa. Pani Džanako má slovo na dve minúty. Eh, Chcela by som sa pridať k tomu, čo povedalo predsedníctvo, pokiaľ ide o finančnú krízu, ale je jasné, že niektoré krajiny nemôžu uplatniť pakt stability. Finančná kríza nemôže vyústiť do krízy hodnôt, pokiaľ ide o e, posúdenie, tak tu predsedníctvo veľmi dobre pracovalo, pretože nestačí len pomáhať tretím krajinám, ale aj ostatným chudobným krajám, krajinám a príjmať iniciatívy v rámci Lisabonu. Pokiaľ ide o Lisabon, pán predseda, je tu 9 rokov po, e, je to 9 rokov po samite v NIS a inštitucionálne ťažkosti pretrvávajú. Táto zmluva sa dosahovala veľmi ťažko a dôležité sú aj osoby, E, ktoré tu e, konajú. Predsedníctvo má určitú zodpovednosť tu na úrovni Európskej komisie. Sú osoby, ktoré budú mať e, veľmi vysoké pozície, nesúce so sebou hodnoty únie na úrovni rady, rozličné otázky kompetencií rady z mojej strany Ehm, som súčasťou Európskeho konventu. Ehm, mnohí nechceli ehm, predsedu rády. Mal to byť predseda komisie, ktorý sa mal tohto ujať, ale úloha komisie je tiež koordinovať práce rady a vyhnúť sa konfliktom. My dúfame, že predsedníctvo Európskej komisie predovšetkým aj predsedníctvom, prostredníctvom predsedníctva rady dá právomoc členským krajinám, ktoré budú môcť takto e, konať a nebude to mať negatívny vplyv na fungovanie únie a nesmieme zabúdať ani na to, že Európska únia dlhé roky zabezpečuje prosperitu. Ďakujem. Slovo má pán Chuaregi. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že dohoda v českom probléme je rie- nestačí. Eh, nie je to dokonalé riešenie, ale najlepšie možné eh, v takomto vážnom probléme. Myslím si, že v roku 2010 budeme mať e, pre Európu veľký rok. Bude tu nové kolegium komisárov, nové inštitúcie, ktoré budú e, riadiť úniu. Európska únia je jedna jedinečná jedine, právna osoba a e, Združenie národov máme možnosť niečo urobiť a vôľu konať. Únia musí prekonať tieto tendencie nacionalizmu, ktoré nám bránia napredovať. Ak takto rozmýšľame takýmto spôsobom, tak e, musíme sa zamyslieť v európskom duchu, tak ako to hovorí pán Barroso. Chcela by som povedať dve veci. Najskôr, kolegium komisárov musí e, byť e, v decembri potvrdené v Štrásburgu, je dôležité, aby sme od januára, od januára mali nové kolegium komisárov, ktoré e, už teda koncom tohto roka sa ustanoví. V Európskej únii musí byť vôľa príjmať veľké rozhodnutia, ktoré momentálne prebiehajú. Európska únia musí hovoriť silným hlasom preto, aby bránila náš projekt, projekt eh, silnej sociálnej architektúry, právnej architektúry vo svete, kde už nebudú len krajiny, bude tu väčšia jednota, väčšia sila pre Európu. Ďakujem. Slovo dávam na minútu ďalšiemu rečníkovi. Um, veľmi tvrdohlavý e, muž v Prahe konečne podpísal e, v nasledujúcej e, teda dekáde to nebudú práve tieto inštitúcie, hoci Václav Havel bol pripravený prijať ešte viacej krokov. Skutočnosť, že Česká republika dostala opt-out z charty základných práv. Podľa mňa toto je nešťastné. Stačí to pre e, Spojené kráľovstvo, že je v takejto situácii očakávajúc e, dosiahnutie dohody tam, kde bohaté krajiny musia skutočne prevziať svoju zodpovednosť voči chudobným, ľuďom, ktorí sú postihnutí najviac. No a potom ešte proces smerom e, k samitu e, na budúci týždeň, kde sa bude robiť nominácia a menovanie. Toto sa malo urobiť s oveľa väčšou otvorenosťou, pretože pre európsku demokraciu je toto trápne a mnohí ďalší sú tohto názoru. Ďakujem pekne, pán Schmidt. E, ďalší rečník, minúta a pol. Pán Kelam. Ďakujem, pán predseda. Mám tri pripomienky. Lisabonská zmluva v platnosti Európska únia potrebuje viac ako kedykoľvek predtým efektívnu zahraničnú a bezpečnostnú energetickú politiku založenú na solidarite. Iba takáto politika môže zabrániť, aby Aby sa neopakovali tieto hrozby. Dôležité v tejto situácii je mať e, silnú komisiu, ktorá môže prevziať zodpovednosť za implementáciu Lisabonskej zmluvy. A po tretie, pokiaľ ide po, o nové špičkové pozície, potrebujeme predovšetkým odvahu napredovať a podporovať nie portfólia, ale osobnosti osobnosti, ktoré majú dlhodobú víziu a zaangažovanosť e, pokračovať v európskych hodnotách. Takže aby sme vyriešili tieto mnohé výzvy, Európska únia potrebuje znovu skutočných európskych štátnikov formátu eh, Adenauera Schumana alebo De Gasperiho. Mali by sme sa na nich pozerať bez predsudkov a títo štátnici eh, sa dajú nájsť aj v nových členských eh, krajinách, ktoré určite by mali byť zastúpené v budúcej trojke. E, Václav Havel nám dnes povedal, že Európa je domovom e, našich domovov a že na základe tohto pochopenia môžeme uspieť v implementácii Lisabonskej zmluvy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelam. Teraz prejdeme k Ďakujem pekne, pán predseda. Prieks, ka Lisabonas līgums beidzot stāsies spēkā. Un par to, kāda mēs... Tīm eh, viedro radosť nad tīm, že Lisabonska zmluva konečne vstúpi do platnosti. Ako... Eh, aká osobnosť má byť rybským prezidentom. Eh, musí spolupracovať s členskými štátmi, s ich politickými vodcami, aby posilnil úlohu Európskej únie medzi globálnymi mocnosťami zajtrajška. Bývava prezidentka e, Lotyšska, pani Ferberga, je takáto osobnosť, vedúca osobnosť, e, politička, ktorá e, môže úspešne zaujať tento post. Jej Ehm, osud vlastne symbolizuje e, dejiny našej našeho kontinentu. Mm, bola utečenkyňou, potom sa vrátila po vojne do Lotyšska, bola ehm, prezidentkou a za jej prezidentovania sa e, Lotyšsko stalo členom EÚ a NATO. Je to Európanka silná osobnosť, e, ktorá vie

Eh, Lisabonská zmluva bola ako eh, prvou krajinou eh, ratifikovaná Maďarskom. Chcem sa poďakovať švedskému, švedskému predsedníctvu za vykonanú prácu Samozrejme, problémy nám spôsobiť, e, spôsobil český prezident, ale aj to sme prekonali. Vytvoria sa nové štruktúry. E, dúfame, že sa zariadia čo najskôr, aby sme mohli začať skutočne pracovať. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, e, že Lisabonská zmluva explicitne popisuje práva menšín a že sú tu garancie, e, že budúci komisár bude e, brániť práva e, pôvodných menšín a menšín spomedzi migrantov. Pán McGuinness na jednu minútu. E, pani Pengenes, ďakujem. V Írsku sa nás pýtajú, je tam veľké vzručenie okolo toho, že Rybsabinská e, zmluva sa ratifikovala. Ale trvalo to veľmi dlho a bol to ťažký pôrod, ale teraz sme si oddychli a tešíme sa a uvedomujeme si, že skutočná práca začína až teraz. Je to tvrdá práca, aby sme vybrali tých správnych ľudí, ehm, aby sme skutočne tých správnych ľudí e, dali na tie veľmi dôležité posty, ktoré sa vytvorili mm, E, samozrejme, e, že to trošku spomalí e, finálnu, finálne formovanie našich inštitúcií, ale je veľmi dôležité, aby to boli správni ľudia na správnom mieste to sú veľmi dôležité posty a vyžadujú si angažovaných ľudí a nie je to len obyčajné zamestnanie alebo post. A pán Barroso má úplne pravdu, e, že treba e, veľmi, veľmi dobre počúvať tento parlament, e, ktorý sme boli priamo zvolení. Ďakujem pani McGuinness. Pán Luán, jednu minútu. Ďakujem pani predsednička veľmi si oceňujem skutočnosť a že oktobrová rada zaujala spoločné stanovisko ku Kodani. Rumunsko už urobilo kroky e, v boji proti klimatickým e, zmenám a smerom k redukovaniu skleníkových plynov mm, mm, Treba však byť úspešný v medzinárodných rokovaniach. V EÚ e, potrebujeme väčšie ciele než ako 20 Mali by sme si udržať e, určité podmienky, bez ktorých e, by naše úsilia boli neprimerané budúca zmluva by mala mať záväzný charakter a mali by sme mať čo najkonkrétnejšie e, cíle e, redukcií emisí v konkrétnych krajinách. Ehm, stýka sa to nielen EÚ, ale mali by sme pomôcť aj e, rozvojovým krajinám. Ďakujem, pani Haltama. Pani predsednička, práve v tomto čase tu v sále sa vedie zaujímavá diskusia pretože máme troch zástupcov inštitúcií, pani Malström, e, pani Wallström a vy, pani predsednička. E, ja by som e, bol rád, keby sme aj v budúcnosti pravidelne mali na najvyšších postoch ženy čo viac, najviac žien. Pani Wallis a e, pán Malström e, vykonávajú pre Európsky parlament e, vynikajúcu prácu. Napísali sme aj pánovi Barosovi a napísali sme, že chceme zmenu. Chceme spravodlivé rozdelenie medzi ženami a mužmi aj v komisii. A dúfam, že teraz sa táto príležitosť využije. Pretože predseda komisie je úplne na našej strane. Len členské krajiny ako si nič v tejto situácii nepodnikajú a nič nerobia, aby túto e, príležitosť využili. Predsa e, nemôžeme mať e, situáciu, keď nebudeme mať v budúcich pozíciách ženy. Ďakujem pekne za tieto prejavy

E, ďakujem pekne, pani predsednička. E, som presvedčená, že Lisabonskou zmluvou e, dosiahneme lepšiu Európu na bezpečnejších základoch a kde sa budeme musieť viac sústrediť na problémy občanov. Ale musíme sa opýtať, akú cenu sme za to zaplatili. Došlo to k tomu, že naše hodnoty neboli vždy zohľadnené a sme postupovali niekedy veľmi pragmaticky a um, Český prezident sa odvalával na Benešové dekréty a chcem v tejto súvislosti pripomenúť, že je veľmi veľa Maďarov a Nemcov, ktorí boli evakuovaní, vysťahovaní a tým máme teraz situáciu, e, ktorá sa e, nemôže akceptovať ani z politických, ani z právnych, ani z morálnych aspektov. Keď teraz tieto dokumenty e, prepojíme, s, napojíme na e, rokovania o vstupe pre krajiny ako napríklad Chorvátsko. Je to veľmi zlým príkladom a myslím, že to nemôžeme akceptovať a myslím, že je mi ľúto, že sme to takto akceptovali. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Eh, my vítame to, že Európska rada prijala stratégiu Pobaltského mora. Je to model, ktorý by mala Európska únia využovať aj v, pod, e, v, regióne e, Dunaja, aby sa tým zabezpečil ďalší rozvoj oblasti e, Podunajska. Zvýšila sa konkurencieschopnosť Európskej únie. EÚ EU by sa malo zúčastniť Kodajskej konferencie ako líder v boji proti klimatickým zmenám. Únia už jednoznačne sa zaviazala na ciele 2020 20, klimatický balík je súčasťou komunitárnej legislatívy a bude sa realizovať. Žiadam, aby Európska únia urýchlenie zaviedla efektívny a inovatívny rámec na financovanie ekoefektívneho hospodárstva. Únia by sa takisto mala zamerať na financovanie svojich vlastných opatrení na prispôsobenie sa klimatickým zmenám. A na záver, Únia by mala dokázať vytvárať investície do odvetvia, do verejných služieb a tým vytvárať pracovné príležitosti. Ďakujem. Elnök asszony, Malmström asszony, Wallström asszony. Ďakujem pani Malström, pani predsednička, pani Wallström. Už je to 10-10 ročí, sú to 20 ročia, čo padla železná opona. A pritom ešte e, v politickom myslení v určitých zostrených situáciách ešte stále e, pretrváva a ešte stále máme staré komplexy. Pomyslíme na maďarské demonštrácie, kde pred dvoma rokmi boli pošľapované všetky ľudské práva. Sú ešte stále obmedzenia ľudských práv a ako menšina nemáte žiadne šance. Lisabonská zmluva E, popisuje nové kompetencie a preto sa musíme pripraviť, aby sme v otázkach ľudských práv boli a konali kompetentnejšie a musíme vytvoriť nové portfólio e, ktoré sa bude starať o staré menšiny a nové menšiny a jazykové menšiny. Neriešené problémy menšín sú e, existujú medzi nami a Komisia Únia nesú zodpovednosť za riešenie týchto problémov a my to musíme podporiť. Pán Sieselský má slovo. Nech sa páči, pán Sieželský. Dámy a páni, Lisabonská zmluva bola konečne prijatá. Dúfajme, že Európska únia bude do budúcnosti silnejšia. Teraz potrebujeme implementovať opatrenia a rozvíjať nástroje spolupráce medzi európskymi vodcami, ktorí budú zodpovední za implementáciu týchto nových vízií Európy E, záležitosti spojené so zamestnancami by nemali e, zatieniť dôležité veci v Európe v boji proti nezamestnanosti alebo e, nápravu vo finančných inštitúciách. V čase krízy nesmieme prijať rozhodnutia o tom, koľko prostriedkov sa vynaloží na boj proti a na riešenie klimatických zmien riešenie ekonomických problémov sú prvoradé. Ďakujem pekne. Pán Kelly má slovo. ako moji kolegovia, ako moja kolegyňa pani Gines, Aj pre mňa je to veľká čest byť tu v 20. výročí, 20 rokov po páde eh, múru a musím povedať, že je to privilegium hlavne pretože ja sa hlasovalo 67% za Lisabonské zmluvy, za podporenie e, Balkánu. Tiež trvalo roky. Sa, ľudia sa pozerali na rozpad Sovietskeho zväzu a na občianské vojny, tak ako sa to stalo v mnohých krajinách, ako aj v mojej krajine. Keď sloboda e, prišla do našej krajiny, tak to viedlo k, voj- k vojne E, Občianské vojny e, sa často vyskytli a veľa sa hovorilo o menách ľudí, ktoré majú byť na vysokých pozíciách. Myslím, že by sme sa mali pozrieť aj na názvy. Je to predseda alebo prezident. E, mať troch predsedov je pre verejnosť veľmi zmetočné. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Pán Mitchell má slovo na minútu. Najskôr chcem povedať, že som bol veľmi rád, že som e, v Štokholme sa mohol zúčastniť na rozvojových dňoch a blahoželám predsedníctvu v spôsobu, akým sa toto zorganizovalo. Bol som súčasťou nedávnych diskusí, diskusí vo, v írskom e, verejnom rozhlase, kde sa hovorilo o znižovaní e, výdavkov na zdravotníctvo a nerobil sa, nerobí sa dosť na rozvojovú pomoc a vysvetlila som, že to nie je vec buď alebo, ale vec oboch. Môžeme urobiť obe veci. Musíme sa sústrediť na potreby nápravy v Európe a potreby riešenia krízy, v ktorej sa nachádzame. Musíme riešiť aj domáce otázky. Nesmieme ale strácať zo zretela skutočnosť, že 11 miliónov detí e, e, zomiera každý rok v rozvojovom svete, teda nemajú lieky, ktoré my už máme mnohé roky, čiže musí to byť prioritou, musíme zabezpečiť to, že keď budú menovaní novej, e, nové osobnosti, ktoré budú poverení zahraničnými vzťahmi, takže tieto budú riešiť tieto veci na blahoželám k, k dosiahnutiu veci doteraz. Ďakujem pekne. Pán Rivelini má slovo. Ďakujem pekne. Lisabonská zmluva a určenie členov rády sa deje 20 rokov po páde Berlínskeho múru, čo bolo začiatkom skutočnej Európy. Pred 20 rokmi sme zničili múr, betónový múr plný predsudkov, e, týranie, hladu pre mnohých ľudí, e, občanov na východe. Dnes už nemusíme oslavovať pád múru. Mali by sme si klasť otázku, čo urobíme po tomto múre, pretože potom odtedy vyrástli ďalšie múry medzi severom a juhom, medzi civilizovanejšími a menej civilizovanými krajinami, krajinami, ktoré produkujú a ktoré mm, výrobky a ktoré produkujú myšlienky, ktoré môžu vytvoriť pre ľudstvo množstvo problémov tieto múry. Preto určenie e, rady po Lisabone nedá urobiť Zatiaľ, čo niekto rozhoduje za zatvorenými dverami, kto bude kandidát, kandidáti to musia vedieť a celá Európa musí vedieť, kto to je a čo sú schopní urobiť, ak e, chceme zbúrať tento múr menovania kandidátov, ktorí sa majú vybrať tak to musíme vytvoriť rovnováhu, aby sme vytvorili skutočnú Európu národov. Ďakujem vám. Presiahli, presiahli ste rečnícky čas. A posledný príspevok je pán Brons. Pán Andrew Brons. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka, britskí opoziční lídry oznámili, že chcú prerokovať čas Lisabonskej zmluvy. To si vyžaduje samozrejme súhlas všetkých 27 e, členských krajín. Oznamili tiež zavedenie zákona o suverenite, ktorý pôjde, e, povedie k referendu e, ťažko sa takéto niečo dá, e, e, dá, dá zrealizovať. Konzervatívni lídry sú iba, takéto plány sú iba horúcim vzduchom. Buď akceptujeme Lisabonskú zmluvu, alebo zostať vyňať Spojené kráľovstvo úplne z Európskej únie. Ďakujem vám. Takže toto bol záver. E, diskusia slovo má teraz pani Malstrom v mene Európskej rady. Dámy a páni, pani predsedníčka, bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem vám za vaše komentáre. E, Švedské predsedníctvo zdieľa vašu radosť, že Lisabonská zmluva konečne bola ratifikovaná v 27 členských krajinách. To pre nás vytvára efektívnejšiu, demokratickejšiu Európu a naša úloha na, na svetovej scéne je silnejšia. Teším sa z toho, Tí, ktorí povedali, že je to možno náhoda, ale je to veľmi dobre vybraný týždeň pánom Klausom, kedy podpísal túto zmluvu rovnaký týždeň, ako oslavujeme pád e, Berlínskeho múru, koniec komunistickej diktatúru, za, diktatúry, začiatok rozšírenej únie a víťazstvo myšlienok Roberta Schumana nad tými myšlienkami, ktoré boli od e, Stalina. Hovorím o Českej republike. Chcela by som e, potvrdiť tú otázku pána Dafa, že to, čo Češi dostali, nie je úplný opt-out z charty základných e, e, práv. Protokol 30 neruší povinný charakter týchto práv len obmedzuje spôsob, akým ich súd môže využiť a bude to samozrejme na komisii a na súde interpretovať v prípade konfliktov. E Ako povedal premiér pred odchodom, konzultácie s 26 kolegami teraz pre, s jeho 26 kolegami prebiehajú. Je to ťažká práca a jeho ambíciou je, už ich pozval na pracovnú večeru na budúci štvrtok. Je predčasné špekulovať o menách teraz. Tiež čítam noviny, tiež som počula mená, ktoré mm, nechceme, ktoré by sme chceli Jeden alebo dve e, prihlášky boli aj z parlamentu. A samozrejme, že počúvame aj vaše obavy, okiaľ ide o regionálnu rovnováhu, rodovú rovnováhu, to mne e, e leží veľmi na srdci. Mali by sme samozrejme zabezpečiť, aby Európu neviedli iba muži, ale máme tu iba dve pozície a všetky tieto požiadavky samozrejme sú veľmi e, náročné, my ale urobíme maximum a takisto sa poučíme aj od vás. Pokiaľ ide o vysokého zástupcu on alebo ona, budú finalizovať a poskytovať rámec, ktorý sme práve prijali o e, vonkajších e, politikách a bude to robiť spolu s Európskym parlamentom predtým, ako sa to predloží rade do apríla budúceho roka a ako bolo povedané už veľakrát, vysoký zástupca bude tiež predmetom otázok, vypočutí tu v Európskom parlamente a teda jeho e, názory na zahraničnú politiku sa budú rozvíjať. K hospodárstvu som chcela povedať e, Marite, ktorá tu už nie je, ale možno, že sa to dozvie, že švedské predsedníctvo vôbec sa nevzdáva ambície, e, stratégie exitu. Je veľmi dôležité, aby sme sa držali tejto ambície nie teraz, ale v krátkom čase mať takúto stratégiu exit, pretože ak našu ekonomiku necháme rozvíjať sa v smerom k rozpočtovým deficitom, tak to ohrozí tých, tých najzraniteľnejších v našich spoločnostiach. Toto nechceme. Vidíme svetlo na konci tunela, je tu hospodárska obnova, ale väčšina krajín ešte stále trpí veľkou nezamestnanosťou a je veľmi skoro implementovať stratégiu exitu, ale musíme to mať prediskutované a naplánované, ak chceme mať udržateľnú ekonomiku do budúcnosti pre budúce generácia. Na záver, pani predsednička, ku klíme. My sme neznížili naše ambície, švedské predsedníctvo, komisia a mnohí ďalší pracujú dňom, nocou. Sme presvedčení, rokujeme, argumentujeme, snažíme sa presvedčiť partnerov a e, získať ich na našu stranu. Boli tu nespočetné stretnutia a ešte nás čakajú stretnutia, hoci máme iba 25 dní do Kodane. Je pravda, že e, je tu povedomie o mnohých veciach, ktoré sa dejú v mnohých krajinách vo svete. To je povzbudivé, ale nestačí to, ak chceme rešpektovať e, dvojstupňový cieľ. E, všetky Časti skladačky tu ešte nie sú, aby sme dosiahli právne záväznú dohodu. Ľutujem to, ale takáto je skutočnosť. Môžeme povedať, že sa o to ešte snažíme, ale Nestane sa to, pretože viacerí partnery nie sú pripravení tento krok urobiť. Ešte nie. Európa je ešte lídrom. Pracuje tvrdo na ambicióznej dohode. Vytvárame rámce, rámce ktoré zahrňajú všetkých eh, partnerov a harmonogram pre zahrnutie, ukončenie rokovaní chceme nahradiť Kyoto záväznou dohodou. To je náš cieľ a chcem poďakovať Európskemu parlamentu za prácu, ktorú robíte v tomto smere a ktoré musíte, ktorú musíte urobiť aj po kodaní. Európa je lídrom Máme najvyššie ambiciozne ciele, potvrdili sme očakávania, odhady komisie, e, garantujeme ich, sme pripravení urobiť našu úlohu, budeme, e, bude tu globálny distribučný kľúč založený na emisiách, máme pracovnú skupinu, ktorá sa pozerá na rozdelenie bremena vnútorne, ale členské krajiny ešte nie sú pripravené e, vydať presné čísla pretože my chceme naďalej vytvárať tlak na ďalšie krajiny, pretože aj oni by mali sa na tom podielať. Je to v ich záujme, čiže pracujeme každú minútu a ďakujem za vaše pozbudenie. Tešíme sa na spoluprácu s Európskym parlamentom v tejto agende, ako aj v mnohých iných. Ďakujem pekne. E, ďakujem. E, pani ministerka, pani podpredsednička, máte slovo. E, musím e, hovoriť švedsky, keďže predtým tu hodila francúzština a angličtina. Ďakujem pekne. E, teraz budem hovoriť po švedsky. Dnes už zaznelo veľmi veľa dôležitých bodov. Text novej zmluvy musí zodpovedať realite. Realite, ktorá sa zmenila. Text e, Lisabonskej zmluvy e, bude vedúcou líniou pre naše rozhodnutia aj v oblasti klimatických zmien e, riešenia hospodárskej krízy, e, boja proti nezamestnanosti, sociálnym problémom, e, bude základom pre naše riešenia e, migračných problémov. Takže toho je veľmi veľa týchto oblastí a Samozrejme, dôležitá je potom implementácia, realizácia, realizácia zmluvy tých ľudí, ktorých tu zastupujeme. A hovorí sa veľmi veľa o nových e, čelných postoch, ktoré majú byť obsadené. Ja si myslím, že by bolo správne e, tiež mať na týchto postoch ženy. A e, ďakujem, že ste v tomto podporili predsedu komisie a teda vyzvali predsedu e, komisia. Musia to byť samozrejme e, v rámci demokratických procesov. A myslím, že aj členské štáty e, by mali využiť šancu, že tu môžu ponúknuť svojich kandidátov. Máme kandidátov a kandidátky, ktoré sú veľmi schopní a myslím, že väčšina európskeho obyvateľstva je za to, aby e, všetko sa rozhodovalo demokratickými procesmi. Demokracia nie je nič, čo nám e, padne len tak do klína z neba. Demokracia je čosi, za čo musíme bojovať vždy na novo, každý rok čo rok. Spolupráca so švedským predsedníctvom a tu by som sa chcela e, poďakovať za prácu e, švedského predsedníctva. Táto práca bola vynikajúca. E, identifikovali sme celý rad nových stratégií. Komisia dnes rozhodla, ako povedal už pán Barroso, o prvom opatrení, ktoré chceme chceme zaviesť a síce sa týka občianskej iniciatívy. Je to eh, vízia eh, v zelenej knihe a myslím, že do konca januára dostaneme dobré eh, námety, návrhy, návrhy takže aj e, parlament to rýchlo e, prediskutuje, takže s implementáciou budeme môcť začať už e, na budúci rok. To je dobrým príkladom toho, ako môžeme využiť nové články a nové možnosti, ktoré nám ponúka Lisabonská zmluva. Veľa sa povedalo aj k otázke klimatických zmien a samozrejme e, je to mimoriadne dôležité. Predovšetkým je dôležité, aby sme pri rokovaniach hovorili jedným hlasom, aby sme sa naďalej zasadzovali za to, aby sme mali e, silný, silnú záväznú dohodu. Samozrejme, mm, vieme, čo prednesú naši partnery. E, a na záver ešte chcem povedať, že E, budeme ďalej e, pokračovať v práci a že budeme dobre spolupracovať a že komisia, chcem povedať, že komisia e, samozrejme si veľmi rada vypočuje stanoviska parlamentu čo sa týka nových možností zmluvy, sme veľmi otvorení a budeme to aplikovať. Ďakujem a tým sa vlastne dostávame na záver našej diskusie na túto tému a môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu ktorým je vyhlásený. Radu a komisiu, aby nás informovala o Európskom samite EÚ a Ruska 18. novembra 2009 v Štokholme.